aktérov a aby sme dali lepšiu možnosť voľby a lepších e, zmluv a výhodnejších ponúk pre spotrebiteľov. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Týmto sme uzavreli rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra na poludnie. Ďalšou správou na našom programe je správa pani Hirš. Ide o spoluprácu pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie EU 2020. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty. Ešte pani Wallis má faktickú poznámku. Hlasovanie prebehne v stredu, hovorí pani Wallis. Prepačte, opravujem, hovorí pán predsedajúci, hlasovanie prebehne v stredu. Je to tu uvedené, neviem prečo som si myslel, že to bude už zajtra. Pani Hirš, nech sa páči na 4 minúty. Prezident, frau komisárin. Pekne, pán predsedajúce, vážna pani komisárka. Zajtra budeme hovoriť o úlohe odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania v rámci stratégie 2020 a budeme o tom aj hlasovať. Podľa mňa stojí za to popísať situáciu, z ktorej sme začínali. Je tu neza, nezamestnanosť mládeže po výške 21%, teda takmer eh, dvojnásobok eh, priemeru, taktiež je tu vysoká výpadovosť školskej dochádzky, takmer 40 taktiež e, ženy e, nie sú e, dostatočne zastúpené a nemajú rovnaké možnosti na pracovnom trhu. Aj mnohé iné znevýhodnené skupiny nemajú rovnaké možnosti na pracovnom trhu a práve stratégia EU 2020 chce zvýšiť potenciál týchto pracovníkov a chce ich opäť vrátiť na pracovný trh e, tak, aby Európa držala krok s tými hráčmi na globalizovanom trhu. Je našou úlohou e, snažiť sa aj o to, aby práve vo fáze prípravy e, na zamestnanie táto príprava bola efektívna v súlade s kodackým procesom v brúžskom oznámení sa uvádzajú konkrétne ciele a teraz musíme sledovať, do akej miery stratégia EU 2020 môže taktiež obohatiť túto oblasť. A zásadným bodom je oblasť toho, aby mladí ľudia nie len vo fáze štúdia, ale aj odbornej prípravy mali možnosť eh, vykonať časť tejto prípravy v nejakom inom členskom štáte. A to je skutočne kľúčové preto, že ak niekto urobí takýto krok, ak sa odváži vycestovať do iného členského štátu, tam pracovať aj neskôr, využije túto možnosť pracovať v zahraničí. A preto je to mimoriadne dôležité a musíme snažiť sa podporovať to. Ďalšou kľúčovou oblasťou je oblasť ďalšieho vzdelávania. Pracovníci musia neustále dlhšie pracovať alebo smú, to záleží od uhla pohľadu. V každom prípade ľudia budú dlhšie v zamestnaní a musia byť schopní vykonávať túto prácu, musia mať na to potrebnú kvalifikáciu, musia byť na to pripravení. E, doposiaľ máme e, veľmi nízku mieru účasti e, pracovníkov na podujatiach ďalšieho vzdelávania. Aj toto musíme zlepšiť nielen zo strany zamestnávateľov, ale aj zo strany zamestnancov, tak aby sme poskytovali tento rast, aby boli k dispozícii tieto možnosti ďalšieho vzdelávania, aby e, bola možnosť celoživotného vzdelávania pracujúcich. E, to si vyžaduje, aby ponuky boli flexibilné a e, toto vzdelávanie musí byť možné vykonávať popri práci, popri rodinnom živote a taktiež tie ponuky musia byť flexibilné, ako som už povedala. Musíme si uvedomiť, že v oblasti univerzít sme venovali veľkú pozornosť bolonskému procesu. Podobné máme pred sebou aj v oblasti odbornej prípravy, aj v oblasti mobility. Dalo by sa e, možno povedať, že si to mnohí nevšímajú. Respektíve nikto si ho to nevšíma, ale mnoho odborných škôl e, je dôležitých práve preto, že majú taký obrovský význam, preto ich nesmieme strácať z pohľadu. E, preto chcem e, sa poďakovať kolegom za spoluprácu a dúfam, že budeme v tomto duchu pokračovať aj ďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Hirš. Prejdeme teraz k postupu Catch Dávam slovo pani kolegyne Papadopoulou. Ďakujem. Ja vítam správu pani Hirš. Táto správa zdôrazňuje potrebu aby sme konali a aby sme brali aj do úvahy kompetenčné prostredie aj v takej oblasti, ako je vzdelávanie a výchova, Musíme myslieť na našich mladých, na naše ženy, na postihnutých a, a na tie ťažkosti, s ktorými sa v súčasnosti potýkajú. Aby sme dosiahli ciele 2020, musíme posilniť spoluprácu v EÚ a vytvoriť také politiky, ktoré budú zacielené na zníženie napríklad predčasného ukončenia školy, aby sme zvýšili stupeň vzdelania medzi ľuďmi, aby sme podporovali vzdelávanie, výchovu, odborné vzdelávanie. Som si istá, že Európsky systém pre vzdelávanie a odbornú výchovu a približovanie rôznych týchto vzdelávacích systémov e, tomu prispieje. Rečnička bola pri, prerušená teraz pani Tikau. Investovať do výchovy to je rozhodujúce a to zaročuje lepšiu budúcnosť Európy. Miera nezamestnanosti dosiahla medzi mladými ľuďmi 20 a priemer e, je opúšťania predčasného ukončenia školy je 16 v EÚ, v Portugalsku dokonca 40 Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné na to, aby sme bojovali proti vysokej nezamestnanosti, ale nesmieme zabúdať na rôzne e, profesné orientácie a kvalifikácie, ktoré sú potrebné pre zamestnovateľov. Aj zamestnávateľia musia byť Eh, vyzývaní k tomu, aby podporovali celoživotné vzdelávanie. Toto by malo byť za rozumné ceny a malo by byť ľahko prístupné pre eh, všetkých občanov akéhokoľvek štatutu. Pracovná sila musí byť ešte mobilnejšia ako doteraz. A to nejde len preto, keď ľudia hľadajú prácu, ale aj v prípade, keď budú hľadať vzdelávanie alebo odbornú výchovu. Ďakujeme pekne a na záver dostáva slovo pani Dančila. Ďakujem, pán predsedajúci. V súčasnosti z jednou veľkých víziev pre Európu je vysoká miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi. V EÚ často hovoríme o tom, že aj by sa mala znížiť miera predčasného odchodu zo školy a malo by to byť menej ako 10 Tiež by bolo potrebné, aby školstvo bolo bližšie eh, k potrebným, skutočným praktickým potrebám eh, praktického života potreba celoživotného vzdelávania na pracovisku, e, tá bude čoraz dôležitejšia aj do budúcnosti, ale musíme zmeniť aj náš spôsob myslenia a prístup ku vzdelávaniu, nielen individuálne, ale aj zo strany inštitúcií a vlád. Myslím si preto, že by sme mali odstrániť všetky prekážky, ak si želáme, aby Európania, ktorí sú dnes v školách, aby mali dostatočné schopnosti a vedomosti, ako aj hodnoty, aby zabezpečili budúcnosť Európskej únie. Ďakujeme pekne. Ešte pani kolegyňa Turunen sa prihlásila, aby dokázala, aké atraktívne sú tieto nočno plenárne schôdze. Tak ešte jej dávam slovo. Øh, øh, øh, Ďakujem pekne. Srdečná vďaka spravodajkyni. Správa je vynikajúca. Ostatní to už spomenuli, e, musíme mať na pamäti rámec. E, máme teraz dočinenia s krízou mládeže, je to všeobecná kríza. Um, sme svedkami obrovskej nezamestnanosti mládeže, musíme nájsť nejaké riešenie a preto si myslím, že um, toto je naozaj obrovská hrozba nášho hospodárstva, musíme to nejako vyriešiť v najbližších rokoch. V správe sa niečo spomína aj k téme vzdelávania, zamestnanosti. Ide o to, aby Európa bola konkurencieschopná. Potrebujeme také pracovné sily, ktoré budeme schopní využiť. Preto sa musíme snažiť, aby nové generácie mali možnosti sa vzdelávať a nájsť prácu. Podľa mňa je to zásadné. V tomto smere má Európska únia obrovské kompetencie, ale E, musíme e, ich aj využiť. Musíme zabezpečiť kvalitu vzdelávania, zabezpečiť, aby sme lepšie prepojili fázu vzdelávania a nástupu e, do pracovného života. Musíme prevzať dobré modely, ako napríklad z Dánska, a musíme sa z nich ponaučiť a šíriť ich ďalej. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Turunen. Tým sme uzavreli postup HDI a na záver rozprave dostáva slovo pani Redingová. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela takisto poďakovať spravodajkyni pani Hirš za veľmi konštruktívny prístup. Ja by som chcela povedať, že som ju počúvala s veľkým záujmom, pretože v podstate to bol pred tým, pred 12 rokmi, to bola moja téma a naozaj ja som začala podporovať mobilitu vo vzdelávaní aj v odbornej príprave, ktorý to nebolo až tak veľmi na programe a veľmi som bola rada, že Európsky parlament toto veľmi podporoval a to, že takisto to podporuje aj teraz, aby to bolo podstatné v stratégii 2020, tak, 20, tak by som chcela povedať, že veľmi vítame správu, ktorá podporuje oznámenie a doplňa aj zároveň toto oznámenie z e, komisie z júna 2010. Toto oznámenie vlastne predstavovalo vstup e, do poslednej revízie kodanského prís procesu a takisto oznámenie z Brúž sa teraz stalo tou európskou agendou v, v rámci odbornej prípravy v rokoch 2011 až 2020 a mnohé z návrhov parlamentu vlastne korešpondujú s krokmi, ktoré boli navrhnuté práve v tomto komunike z Brúž. A komisia zdieľa názor parlamentu, pretože potrebujeme modernizovať e, odbornú prípravu v Európe tak, aby bola dostatočne e, zaujímavá, e, aby mali kvalifikovaných učiteľov, aby tam, tam uplatňovali inovatívne metódy vyučovania, aby tam bola vysokokvalitná infraštruktúra a zariadenia. A samozrejme, že musíme zabezpečiť mobilitu, musíme zabezpečiť ľuďom vôľu, mladým a ešte aj mladším deťom, aby opustili svoju domáci členský štát a išli študovať do iného, a čo je veľmi dôležité, keď chceme mať naozaj európsku e, úroveň odbornej prípravy. Komisia takisto chce podporovať e, rovnoprávnosť mužov a žien a to chce takisto podporovať prostredníctvom celoživotných e, vzdelávacích programov, konkrétne cez Leonarda da Vinciho, teda tohto programu. programu Leonardo da Vinci. Predseda, ďakujem pekne pani komisárke. Týmto sa skončila rozpráva a hlasovať sa bude zajtra o 12. Pokrač, pokračuje zajtra od 9. do 13. od 15. do 20. hodiny.